Dobre Good afternoon. Dear members. Dobré popoludnia, popoludne kolegovia, poslanci. Vážení kolegovia, vážení poslanci, prosím, usaďte sa. O chvíľu začneme. Thank you. Thank you all. Ďakujem vám všetkým. Vítajte na spoločnom stretnutí výborov Jury, Avko a Libe. Všetci sme si vedomí, že po prvý raz uplatňujeme pravidlo 51 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Tento článok, článok 51 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu nám umožňuje spoločne sa vysporiadať so záležitostiami tej najvyššej dôležitosti. A o to ide aj dnes Budeme tu hovoriť o predbežnom návrhu uznesenia Európskeho parlamentu o budúcom každoročnom programe, ktorý vychádza zo štokholského programu, program priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Táto iniciatíva sa začala oznámením Európskej komisie 10. decembra Európska rada príjme usmernenia pre rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na nasledujúcich 5 rokov. Predchádzajúci program bol program Stampere z 99. a z roku 2004. Ďalším predchodcom bol Hákský program z roku 2004 a 2009, ktorý sa už teraz končí. Štokholmský program sa je taký, ktorým sa zaoberajú tri výbory Európskeho parlamentu a perspektíva toho, že spolu s Lisabonskou zmluvou sa uskutoční, je čoraz sľubnejší. Traja poslanci Európskeho parlamentu, ktorí boli poverení s koncipovaním tejto, tohto uznesenia a prezentovaním predbežnej verzie, ku ktorému boli prizvaní aj členovia poslanci národných parlamentov. A to všetko súvisí s prijatím a neprijatím Lisabonskej zmluvy, ale pri príležitosti dnešného zasadnutia sa budeme venovať tomuto skoncipovanému predbežnému uzneseniu, ktorý skoncipoval pán Kasiny, ktorý je reportérom, ktorý je spravodajcom AFKO výboru, pán Berlinguer, ktorý je spoluspravodajcom výboru Jury a ja som spoluspravodajcom povereným výborom Jury. Predovšetkým príjmeme program schôdze, Predkladané pozmenujúce a doplňujúce návrhy majú termín lehotu 22. decembra, vrátanie prijatia dvoch ústnych otázok komisie 22. oktobra, to je táto lehota. Osvetlíme si isté konkrétne body prechodného obdobia medzi obdobím, kedy platí zmluva z NIS a medzi obdobím, kedy môže byť prijatá Lisabonská zmluva a takisto prechod medzi prvým a druhým pilierom všetkých záležitostí EKI, ktoré sa týkajú priestoru, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ak sme program prijali a nie sú žiadne námietky, predpokladám, že je tomu tak, potom sa budeme venovať tejto spoločnej správe. Osobne E, ju uvediem. Ako viete, Lisabonská zmluva, ktorá vstúpi pravdepodobne do účinnosti, aspoň to tak očakávame a mnohí z nás sme to dlho očakávali, vytvorí základy, ciele aj metodiku práce pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Po írskom referende je vyhliadka na to, že Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti a účinnosti čoraz ľubnejšia a navyše zintenzívnenejšie šengenskej spolupráci v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa je tiež niečo, čo očakávame. Pretože Schengen zabezpečuje slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť, vrátane v, vo vnútorných hraniciach Európskej únie, zabezpečuje voľný pohyb osôb, ale Schengen reprezentuje aj azyl, ochranu pristahovalcov, migračnú politiku a spravovanie záležitostí pristahovalectva a externých hraníc Európskej únie. Druhá vec, ku ktorej by som chcel niečo povedať a ktorá je v správe zdôraznená, v správe, ktorú vám prezentujeme dnes popoludní, je to, že táto správa sa venuje základným právam, základným ľudským právam, ktoré sú piliermi Európskej únie a piliermi spoločného európskeho domu. Budeme teda hovoriť o základných ľudských právach a slobodách, o ich ochrane, o ochrane dôstojnosti a súkromia. Budeme hovoriť o ochrane údajov pri boji proti organizovanému zločinu a terorizmu. Tretia vec, ktorú chcem zdôrazniť, je dôležitosť združenia sa Európskeho parlamentu s ostatnými inštitúciami pri úsilí plne rozvinúť potenciál priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v nasledujúcich rokoch. Ak mi umožníte zdôrazniť tento bod, e, musím povedať, že my, poslanci Európskeho parlamentu, naozaj musíme brať našu úlohu vážnejšie ako kedykoľvek predtým. Naozaj Musíme veriť v novo utvorené právomoci parlamentu, ktorá, ktorá je spolu zákonodárnym orgánom Európskej únie v, to, v tejto oblasti pôsobnosti. Preto si musíme získať rešpekt, úctu, uznanie, uznanie nášho prínosu pred európskymi občanmi. Zároveň tým budeme posilňovať našu kapacitu spolupráce s národnými parlamentmi, čo je jedno z najväčších aktív celej lisabonskej myšlienky. Stála spolupráca Európskeho parlamentu a národných parlamentov demokratickým spôsobom, viacvrstvovým, štruktúrálnym spôsobom pri spravovaní veci verejných, pri objasňovaní, príjmaní a aplikácii právnych noriem, vrátane tých, ktoré sa týkajú základných ľudských práv, boju proti zločinu a šengenskej oblasti, ktorý je slobodným priestorom, ktorej sa môžu, priestorom, v ktorom sa môžu pohybovať občania. A napokon posledný bod je efektívnejšia spolupráca s občianskou spoločnosťou a s právnikmi, najmä pri právnickom vzdelávaní e, nielen právnikov, ale aj iných osôb v právnických profesiách, napríklad prokurátorov, sudcov, e, praktikantov práva, advokátov a podobne, pretože všetci títo sú potrební v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti čoraz viac pretože všetky tieto právnické profesie budú v Európskej únii mať veľkú váhu. Takže ich vzdelávanie je tiež veľmi dôležité. Ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť, je dôležitosť posúdenia implementácie politík Európskej únie. To znamená vytvorenie systému vyhodnotenia tohto implementovania, konkrétne v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Budeme vyhodnocovať kvalitu a to, ako sa systém justície približuje spravodlivosti v celej Európe. Nakoľko sa približuje spravodlivosti. Týmto všetkým chceme iniciovať novú dynamiku, čo znamená, že každý rok budeme mať rozpravu v Európskom parlamente zameranú na realizáciu týchto politík, vrátanie politík pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Konkrétne sa budeme zameriavať na ochranu základných ľudských práv a slobôd občanov Európskej únie. Sami si môžete overiť v dokumente, v predbežnom uznesení, ktoré máte, ktoré máte v materiáloch. Hlavným príspevkom výboru LIBE k tomuto dokumentu je kalendár, je harmonogram, vrátanie lehôd pre predkladanie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorý, ako som spomenul, je 22. oktober. Vtedy budeme aj voliť. Potom tu máme ďalšie stretnutie 12. novembra, kde záväzne budú prítomní zástupcovia Národného parlamentu a táto schôdzka bude 16. a 17. novembra a napokon bude samotné hlasovanie v plenárnom zasadnutí a to bude 23 novembra v Štrásburgu. To je harmonogram, ktorý sme takto nastavili. A teraz po mojom úvode odovzdám slovo pánu Karlovi Kasinimu a neskôr pánu Luigimi Berlingerovi a napokon komisárom a rade. A potom budeme debatovať približne dve hodiny, ktoré pred nami máme. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Tento postup je skutočne veľmi dôležitý, hoci náš postup bol veľmi rýchly, ale poukazuje na to, aký je významný štokholmský program a 10. decembra sa rada e, k tejto problematike bude vyjadrovať. A z našej strany to vyžaduje úsilie, aby sme všetky tieto termíny splnili. Výbor Konsty, ktorý, ktorému predsedám alebo AVKO, e, sa venuje predovšetkým inštitucionálnym záležitostiam e, štokholmského programu. Bola jedna fáza, v ktorom sa pripravil návrh dokumentu Výbor Libe a Výbor AVKO spolupracovali navzájom tieto texty, porovnali na prvom stretnutí s spravodajcov vypracoval sa jednotný text a na druhom stretnutí sa ukázalo, že tento dokument je skutočne veľmi rozsiahly, 20 strán, 100 bodov a sme si povedali, že je príliš rozsiahly a rozhodli sme sa ho trochu zrezumovať, aby to uľahčilo čítanie aj pre radu. A tak sme vypracovali súčasný dokument, ktorý máte k dispozícii. Nie je tiež e, síce veľmi stručný, ale je kratší ako ten predchádzajúci. V jednotlivých kapitolách tohto dokumentu, ktorý hovorí predovšetkým o prínose môjho parlamentného výboru, by som zdôraznil predovšetkým následovné. E, sme spokojní s novými legislatívnymi kompetenciami, ktoré získava Európsky parlament. Je tam aj jasná žiadosť rade pre prebiehajúce legislatívne postupy, ktoré už začali a ktoré sa robili konzultačným procesom a keďže teraz máme prejsť na iný postup, keďže vstúpi do platnosti Lisabon, pretože Lisabonská zmluva považuje za základný legislatívny postup, postup spolurozhodovací a nekonzultočný, musíme začať od nuly aj s novým rozhodnutím parlamentu. Nové, veľmi zaujímavé inštitucionálne rozhodnutie je účasť a fungovanie národných parlamentov v aktivitách Európskeho parlamentu. Tieto funkcie národných parlamentov E, nie sú nejakým náhodným, e, náhodnou záležitosťou, ale treba s nimi veľmi úzko spolupracovať. A takto hm, dosiahnem aj priamu účasť spoluobčanov. Národné parlamenty sú najbližšie našim spoluobčanom a je dôležité, aby aj oni boli prítomní v legislatívnom procese Európskeho parlamentu, ktorý nadobúda čoraz väčší význam. Hlavne keď hovoríme o princípe subsidiarity, v takých spoločných oblastiach pre EÚ aj pre kompetencie členských štátov je to aspekt, ktorý je dostatočne dôležitý. Treba jasne definovať hranice a ich účasť, účasť národných parlamentov ktorí sa tiež e, zúčastňujú e, štúdia princípu subsidiarity takáto spolupráca je pre nás veľmi dôležitá. A ďalší významný bod je začlenenie do Lisabonskej zmluvy charty základných práv. Už sa o tom samozrejme hovorilo. Európsky parlament 13. decembra 2007. Vtedy sa uvažovalo o začlenení. Táto charta sa začlenuje do Lisabonskej zmluvy a bude povinná pre všetky členské štáty. V Lisabonskej zmluve sa povoluje pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach. A to zavezuje členské štáty EÚ, aby rešpektovali právo, základné práva a všetky členské štáty to ratifikovali. A takýmto spôsobom posilníme rešpektovanie právneho štátu pretože e, okrem iného budú fungovať aj ďalšie inštitúcie, aj rozsudky, či už Strasburský súdny dvor a ďalšie. Dokument tiež vyzýva radu, aby v tomto e, postupe rozdeľovania kompetencií nedošlo k nejakým zmetkom. Potom môj parlamentný výbor sa tiež venoval ďalším dvom či trom bodom, o ktorých budem teraz stručne hovoriť. Dávať sa via, dáva sa viacej sily, alebo sa žiadalo, aby EP a národné parlamenty sa viacej zúčastňovali aktivity Eurojustu, Europolu, aby tak sa zvyšila demokratická kontrola v týchto inštitúciách. A tiež je tam výzva aby sa podporil vznik jednotného volebného zákona. A ešte som zabudol na jednu vec. Aj to by mohlo byť v špecifických záujmoch môjho e, výboru a to je imigrácia. Imigrácia je veľmi aktuálny problém, my ho všetci chápeme a samozrejme je jasné, že potrebujeme prístup nielen prístup intenzívnej spolupráce jednotlivých štátov, ale vyžaduje tiež aj princíp solidarity a tú solidaritu medzi štátmi. Okrem toho aj vyžaduje nový inštitucionálny prístup. E, hranice členských štátov a hranice Európy e, sa istým spôsobom prelínajú, alebo hranice niektorých vonkajšie hranice sú hranicami EÚ. To je veľmi dôležité keď niekto vstúpi do Španielska alebo Talianska, vlastne priamo vstupuje do EÚ, takže je to európsky problém. A musíme si túto obrovskú zmenu uvedomiť skôr, než e, budeme uvažovať o tom spôsobe disciplíny, ktorej sa musíme podrobiť. A samozrejme na základe toho pristupovať aj k prijímaniu aj e, e, utečencov, aj veľkorysým spôsobom k tým, ktorí unikajú pred násilím a tak ďalej. Môj výbor e, v tomto dokumente toto e, zdôraznil. Ďakujem. A teraz pán predseda Berlinger, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcel zdôraznil dôležitosť tohto faktu. A sme veľmi radi, že sa takýmto spôsobom poprvýkrát stretávame v tomto parlamente, pretože toto poukazuje na e, dôležitosť tejto iniciatívy. Myslím si, že štokholmský program je mimoriadne dôležitým aspektom. Je to veľmi dôležitý cieľ v nadväznosti na výstavbu novej Európy. Práve tak by som sa chcel rád poďakovať sekretariátu e, týchto troch výborov, pretože oni skutočne e, urobili e, v priebehu niekoľkých hodín obdivuhodný kus práce, keď vyprodukovali tento dokument, ktorý teraz predkladáme vám na to, aby ste ho posúdili. Našim cieľom bolo dosiahnuť istú rovnováhu v nadväznosti na toto uznesenie parlamentu a chceli sme zdôrazniť potrebu hovoriť k občanom nie len v studenom právnickom jazyku, ale práve tak aj im objasniť tento cieľ v nadväznosti na vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európe s tým, že občan by mal stáť v samotnom centre tohto všetkého. A skutočne sa snažíme dosiahnuť rovnováhu medzi týmto ideálnym cieľom a celým radom e, rôznych konkrétnych opatrení, ktoré by mali e, vyhovieť potrebám občanov e, v ich každodennom živote ľudí, ľuďom musíme eh, dávať, musíme ich krmiť s tými konkrétnymi vecami. A pretože sme sa snažili samozrejme dosiahnuť rovnováhu v nadväznosti na túto potrebu bezpečnosti a súčasne eh, schopnosti nasýtiť a snažili sme sa vyhnúť riziku toho, že by sme zašli priďaleko v nadväznosti na ochranu bezpečnosti a tým pádom, že by sme vlastne podkopali e, tie práva, e, ktoré sme budovali e, množstvo rokov v nadväznosti na základné práva a práva na slobodu a spravodlivosť. Samozrejme, že je potrebné v Európe špecificky zdôrazniť právo na mobilitu, to je bod číslo A. To je kľúčovým bodom e, celého tohto priestoru. A v tejto suchej anglickej vete je vlastne vyjadrený celý základ toho, čo predstavuje mobilita. Pretože tá mobilita prirodzene si vyžaduje množstvo iných e, požiadaviek na to, aby bola skutočne praktickou mobilitou. E, takže musíme zohľadňovať veľmi veľa aspektov. A ďalšia vec, ktorú je potrebné zdôrazniť, je to, že štokholmský program nie je len pokračovaním hákského programu. Musíme celkom jasne a tvrdo povedať, že v hákskom programe ide o urýchlenie v nadväznosti na e, záležitosti týkajúce sa zasahovania do trestnoprávnych vecí, do trestnoprávnych vyšetrovaní a tak ďalej. Ale je to vlastne aj súčasťou programu Stampere. A teraz sa to snažíme vlastne rozšíriť na celý priestor práva a, e, spravodlivosti a občianského práva, z riešenia sporov medzi občanmi, ale nielen medzi občanmi samotnými, ale aj medzi občanmi a patričnými orgánmi. To je základne dôležité. A ešte jeden všeobecná záležitosť, predtým ako začnem hovoriť o detailných záležitostiach, v ktorých sa ďaleko viac význam. Haagský program mal jednu charakteristickú črtu a samozrejme, že obsahoval veľmi veľa e, veľmi dôležitých vecí, ale tieto veci sa potom e, nezrealizovali v praxi. Našťastie v Európe a v jednotlivých členských štátoch na nešťastie sa slova nevždy zmenia na činy a to je potom samozrejme veľmi zlé v nadväznosti na dôveryhodnosť daných inštitúcií, pretože občania chcú vidieť fakty, chcú vidieť akčné kroky, pretože nestačí len ohlásiť nejaké zákony, ale je potrebné, aby sa tieto zákony presadzovali, aby sa implementovali. A takisto potrebujete monitorovanie a to sa niekoľkokrát spomína práve v tomto dokumente. Tam sa hovorí o tom, že je dôležité presadzovať politiky a sledovať patričné výsledky. To znamená, že potrebujeme naozaj to, čo sa povieme, potom kontrolovať neskôr, že či to skutočne zodpovedá realite. A častokrát sme veľmi prekvapení, pretože ak to naozaj nezodpovedá realite, tak potom musíme trošku uh, zmeniť uh, ten náš kurz. A teraz, aby som sa dostal k samotnej podstate, pokiaľ ide o občianské právo. Prvým bodom, a to samozrejme bolo podchytené už v dohovore o ľudských právach, existuje potreba presadzovať prístup k súdom, hlavne prístup k súdom, ktoré riešia občiansko právne záležitosti. A v tomto prípade si to vyžaduje zjednodušenie, pretože občania sa strácajú v tých meandroch rôznych predpisov a postupov. To znamená, že potrebujete mať ďaleko dostupnejšie eh, súdne postupy, a pokiaľ ide o otázky podnikania, zamestnanosti, spoločenského života, vo všeobecnosti rodinného života, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa dedičstva, pokiaľ ide o um, majetok, matky, uh, oddelenie, rozvod, uh, rodinné záležitosti, čo sa potom bude diať s deťmi a tak ďalej. Toto sú všetko veci, ktoré takisto predstavujú základ spojenej Európy, pretože existuje tendencia, celé milióny obyvateľov by to mohli potvrdiť, že teraz sa ľudia skutočne sťahujú, sťahujú sa za hranice svojej krajiny. A spotrebiteľské práva a spotrebiteľská disciplína a celý tento systém spotrebiteľských práv je potrebný v obchodnom práve zaviesť. Otázka dostupnosti úverov, e, otázka e, bankových systémov, e, pretože to sú samozrejme otázky týkajúce sa podnikového práva práva obchodných spoločností a tam existuje obrovská medzera. A práve na toto upozornil Európsky e, súdny dvor. A potom samozrejme sú ešte ďaleko e, priamejšie, e, jasnejšie otázky v nadväznosti na občianské právo, pretože pokiaľ ide o nariadenie Rím 2, tam máme veľmi veľa problémov. Toto je veľmi špecifický e, zoznam vecí, o ktorých hovorím, ale spravodlivosť to znamená aj patričné fungovanie všetkých súčastí spravodlivosti a európsky e, občianskoprávny postup e, pri takýchto súdnych sporoch by vlastne spravil ten prístup k spravodlivosti jednoduchším a práve tam vidíme potrebu zharmonizovať isté veci. A samozrejme, že zmluvné právo je mimoriadne dôležité. Tam musíme mať skutočne patričný e, spoločný referenčný rámec, pretože spoločnosti, obchodné spoločnosti musia mať možnosť prekonávať súčasné obrovské prekážky, ktoré existujú od krajiny ku krajine, pretože e, sú to rôzne zdroje zmluv, o ktoré sa tieto spoločnosti opierajú. Potrebujeme mať európske zmluvné právo. A takisto je veľmi dôležité hovoriť o možnosti e, definovania istých e, kódexov, zákonníkov. Samozrejme, že nehovoríme o tom veľkom tresku, pretože sme si vedomi toho, že toto musí byť postupné a na záležitosť. To znamená, jeden krok bude nasledovať za ďalším. A ďalšia vec, nemôžeme sa snažiť o monolitickú európsku spravodlivosť. Nemôžeme mať akýkoľvek druh európskej spravodlivosti, pokiaľ nebudeme mať európsku právnu kultúru. Sudcovia, advokáti, tí, ktorí dnes majú právnu prax, tí možno ani nevedia a nezaoberajú sa s množstvom vecí, ktoré by sme mali riešiť v nadväznosti na európske právo. Potom máte samozrejme sudcov, ktorí poznajú veci len v svojej vlastnej krajine a vôbec nemajú predstavu o tom, čo sa deje za ich hranicami. A tieto, tento nedostatok vedomostí, nedostatok právnej kultúry, pretože máme profesorov, ktorí učia síce právo, ale učia minimálny, minimálny obsah v podstate e, z toho európskeho práva a to potrebujeme. Potrebujeme naozaj vyškoliť právnikov, aj keď budú pracovať v tých jednotlivých členských štátoch, potrebujeme, aby títo právnici e, vedeli, čo je európska právna kultúra. A podľa nášho názoru rada musí konať. Rada musí prijať špecifické opatrenia a povzbudzovať k výmene týchto e, právnych praktikov. Meno veľkého humanit listu Erasmusa sa stalo, eh, tak povediať, obchodnou ochrannou známkou. A niečo podobné potrebujeme mať aj eh, v právnej oblasti, pretože ľudia by mali v podstate vedieť toho o eh, práve ďaleko viac, pretože tým pádom samozrejme môžete robiť isté rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú iné právne systémy. A ako náhle budete mať toto k dispozícii, tak potom sa bude môcť hovoriť o vzájomnom uznávaní rozhodnutí a zaviesť sa to bude môcť do praxe bez ohľadu na to, čo hovorí e, nariadenie. A myslím si, že štokholmský postup, štokholmský program v nadväznosti na spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je celkom určite veľmi dôležitým cieľom pre Európu e, v tom ideálnom slova zmysle, ale to je niečo, čo by občania mali rozumieť v nadväznosti na e, rôzne výhody, ktoré môžu jednotliví občania čerpať z e, tohto spoločného priestoru. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz veľmi stručné, rýchle reakcie zo strany Rady a komisie a potom by sme otvorili diskusiu. Máme tu E, zoznam. 15 členov alebo viac členov parlamentu už požiadalo o slovo. Takže bohužiaľ budeme musieť dodržať časový e, limit a preto by sme vás chceli požiadať o to, aby ste nevyčerpali viac ako 3 minúty rečníckého času. Za radu prosím, pán Nielsen. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Za 3 minúty môžem len vzdať hold všetkým týmto trom výborom a povedať, aký poctený sa cítim, že môžem byť pri tejto jedinečnej príležitosti prítomný na konci veľmi drho, dlhého procesu, ktorý si myslím, že s intenzívnenými kontaktmi medzi Európskym parlamentom sa blíži ku koncu Chcel by som spomenúť dvoch ministrov, ktorí boli e, na stretnutí v Štokholme pred niekoľkými dňami spolu s poslancami. Ďalej bude spoločné parlamentné stretnutie, potom minister z mojej krajiny na konci mesiaca november príde sem do Bruselu a podobné intenzívne kontakty. Sme na konci takéhoto dlhého procesu a Naozaj štokholský program bol veľmi ambiciozný, s dlhými vyhliadkami ďaleko dopredu. Myslím si, že pán Berlinger veľmi dobre vysvetlil rovnováhu všetkých aspektov. Čo musíme vyvážiť? Možno rozprávu o bezpečnosti a musíme intenzívnejšie hovoriť o záležitosti slobody a spravodlivosti a nie len o bezpečnosti v Európe. Uvidíme, čo sa stane s Lisabonskou zmluvou. Ako som povedal, minule sme vo výbori LIBE sa zhodli, že ešte nevieme, ale keď sa hlavy štátov a vlád rozhodnú 10. decembra prijať štokholmský program, aspoň táto záležitosť bude uzavretá. Nepôjdem veľmi do hĺbky témy, ktorú dnes preberáme, pretože sme ešte zatiaľ nenapísali e, písomne, nezachytili sme písomne to, čo sa odohrávalo na konzultáciách s Európskym parlamentom. Preto som tu, aby som o tom podal správu ústne, ale keďže je to nevyhnutné V tomto dokumente zdôrazníme základné ľudské práva a pristúpenie únie k dohovoru o základných ľudských práv. Naozaj budeme zdôrazňovať práva jednotlivcov v našom postoji. Nebudeme sa až tak zameriavať na monitorovanie, lebo myslíme si, že lepším slovom na použitie je vyhodnocovanie, pretože sa treba poučiť z osvedčených praktík a jeden od druhého. A takisto sa budeme zameriavať na realizáciu transparentnosť a otvorenosť. Viete, že švedské predsedníctvo naozaj bojuje za transparentnosť a otvorenosť aj v zákonodárnom procese, aj v iných aspektoch. Vážený pán predseda, nezostáva mi len zopakovať ešte raz, aký poctený som, že tu dnes môžem byť a budem počúvať pozorne všetky prejavy. Po pánu Nilsonovi sa vyjadrí pán D. Brauer za komisiu. Ďakujem, pán predseda. Hans už povedal niekoľko e, vecí, ktoré sú spoločné s mojim vystúpením, hlavne významu, ktorý pripisujeme názoru Európskeho parlamentu a jeho stanovisku a tiež o tom, ako dopadne tento program podpredseda sa už s vami stretol, naznačil veľké orientácie v Európskej komisie z 10. júna. A tieto orientácie sú široko e, zaznačené a veľmi blízke v predbežnom návrhu uznesenia naše úvahy vychádzali z vyhodnotenia aplikácie Hackského programu, ale nielen z toho, ale tiež vychádzali z čo najjasnejšej e, vízie, konkrétnych víziev, ktorým EÚ bude čeliť budúcich 5 rokov, či už v oblasti občianstva, riadenia problémov bezpečnosti, rozvoja spoločného priestoru spravodlivosti, nový prístup e, v riadení migračných tokov a tak ďalej. Nevieme, kedy presne, kedy Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, ale my si to živo želáme, aby to bolo čím skôr a chápeme, že tento vstup do platnosti urýchli všetky tieto politiky. Podobný fenomén sme zažili e, v prechode od Maastrichtu ku Amsterdamu. E, tam bolo tiež mnoho politík, ktoré boli e, komun, komuna, komunitarizované. Došlo tam tiež k zmenám rôznych rozhodov, rozhodovacích procesov, ako aj v tomto prípade dojde k posilneniu úlohy Európskeho parlamentu, súdneho dvora a tak ďalej. A to len rozšíri náš obrovský program. Aké sú naše základné akčné osy? Samozrejme, nás zaujíma vždy to, čo občanov trápi, aké sú ich problémy a, oblast, a spolupráca v tejto oblasti musí vychádzať z reality EÚ a veľmi citlivo sledujeme pracovné metódy vyhodnocovania, tak ako Hans spomenul, to nás zaujíma kvalita legislatívy, potreby praktickej spolupráce a operatívnej spolupráce. Pre ostatné otázky a informácie vás odvolávam k nášmu dokumentu. Máme ten predbežný návrh, na základe ktorého budeme ďalej pracovať ale myslím, že Európsky parlament aj komisia majú mnohým bodom rovnaké názory. Ďakujem, pán Depren. A teraz by som otvoril diskusiu. Ale poprosím vás, ešte dvaja ďalší požiadali, aby vystúpili. Takže ja teraz uzatvorím rečnícky zoznam. A teraz pán Busutil. Ďakujem, pán predseda, za to, že sa vám podarilo štvrtok popoludní nás sem všetkých zvolať spolu s kolegami z národných parlamentov. Je to pre nás potešenie, že môžeme spolupracovať pri tejto dôležitej iniciatíve. Začnem v mene EPP, pán predseda, že EPP chce Európu občanov. Chce bezpečnejšiu Európu. Okamžite dávam dôraz na slova bezpečnejšiu, pretože viem, že na prvý pohľad predbežné uznesenie, ktoré máme pred sebou, je dôraz skôr na bezpečnosť. Myslím si, že táto rezolúcia, táto uznesenie nemalo šancu, aby sme si ho preštudovali, pretože sme ho dostali iba pred hodinou, ale máme pocit, že Európa občanov musí byť zároveň bezpečnejšou Európou a preto je dôležitá aj bezpečnostná dimenzia. EPP podporuje štokholmský program, Chceme realistický a konkrétny program, konkrétnu tzv. cestovnú mapu, podľa ktorej sa môžeme správať niekoľko nasledujúcich rokov a postaviť podľa nej priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, priestor, ktorý je, občan, med, ktorý je sústredený na občana, kde je občan v stredobode pozornosti. Ak toto chceme slúbiť a naozaj to aj uskutočniť, tak Sloboda musí byť pre občanov, bezpečnosť pre občanov a najmä spravodlivosť. Všetko musí byť pre občanov. Potrebujeme na to Lisabonskú zmluvu. Preto je výsledok z Írska vítaný na našej strane, najmä v oblasti spravodlivosti, justície a vnútroštátnych záležitostí dáva Lisabonská zmluva viac právomoci tohoto, tomuto parlamentu a takisto poslancom národných parlamentov dáva väčšie právomoci. Potrebujeme tento prínos zo strany národných parlamentov a je dobré, že Lisabonská zmluva zakotvuje po prvý raz aj ich úlohu úplne konkrétnym spôsobom. Aby sme sa dostali tam, kam chceme, k cieľu, musíme naplniť princíp solidarity a princíp subsidiarity. Čo sa týka solidarity, v takých oblastiach ako je imigrácia alebo azylové právo ešte stále pokrivkávame za naozaj dosiahnutím konkrétnej solidarity, dokonca iba medzi členskými štátmi Európskej únie, nehovoriac už o tretích krajinách. Potrebujeme naozaj skutočnú rídzu, solidaritu, solidaritu konania a činov a nie solidaritu slov. Potrebujeme aj princíp subsidiarity. To znamená, že na európskej úrovni by sme sa mali zaoberať iba takými záležitostiami, na ktoré máme právomoci a rozsah pôsobnosti. A keď nemáme právomoc, mali by sme ponechať záležitosť v právomoci národných štátov. Záverom, pán predsedajúci, Výzva, ktorá pred nami leží, je skutočne obrovská, ale zároveň sme nadšení, že sa môžeme zapojiť do tohto procesu. Dúfam, že budeme všetci schopní aj ochotní završiť svoju úlohu a dosiahnuť cieľ, ktorý, ktorým je priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Pán Morales, tri minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V duchu v ktorom hovoril pán Buzatil všeobecným spôsobom. Aj ja sa vyjadrím všeobecne. Táto emócia, ktorú vnímame za poslednú hodinu, je niečo, čo poslanci, ktorí e, si prečítali túto správu, naozaj oceňujú, pretože je to veľmi pozitívny, vyvážený test. E, pán López, článok 51 je veľmi zriedkavou príležitosťou na stretnutie a keď sa príjme Lisabonská zmluva, čo budeme robiť v národných parlamentoch? Čo budeme robiť v Európskom parlamente, keď sa článok 51 stane čoraz dôležitejšou bázou na strednutie? Pán Vusatil hovoril o dôležitosti dokumentu, ktorý zvyčajne nazývame cestovnou mapou a kvalita každého odseku je mimoriadne dôležitá. Poskytnem vám konkrétny príklad, keď hovoríme o azile, solidarite a pozrieme sa na odsek, ktorý vytyčuje úsilia, ktoré treba dostať do rovnováhy. Sú tu isté kľúčové veci, ktoré sa musia upraviť. Napríklad hovoríme tu o tom, že sa budeme vyhýbať novým nástrojom a systémom tam, kde už máme systémy zavedené, napríklad v oblasti ochrany dát, ale pri azyle potrebujeme predsa nové nástroje, pretože budú prichádzať nové výzvy pred nás. Tento príklad vám uvádzam, aby som ilustroval, že tento text naozaj potrebuje pozmenujúce a doplňujúce návrhy, ale to je len poznámka na okraj. Celkovo je to dobrý dokument, je to výborná cestovná mapa, ktorá, podľa ktorej sa dá zorientovať, ktorá poskytuje slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť pre tých, čo prichádzajú na náš kontinent a hľadať práve tieto hodnoty. Ale teraz musíme byť naozaj dôsledný, aby tento jemný systém rovnováhy sa udržal aj v pozmenenom dokumente. Za moju skupinu socialistov a demokratov pozmeníme niektoré dokumenty, niektoré, prepačte, e, ustanovenia, ale podrobne. Ale celkovo veríme, že je to dobrý text a že v oktobri predložíme spoločne a dohodneme sa na texte, ktorý bude mať dlhodobú platnosť. Ďakujem. Teraz pán Daf na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda, že ste zorganizovali túto príležitosť na stretnutie. Je to skutočne zaujímavý experiment spolupráce troch výborov, ktoré majú svoj, e, svoju vlastnú štábnu kultúru, každý z nich. A naozaj verím, že to bude prvý experiment, e, ktorý vytýči isté záväzné povinnosti pre poslancov z participovať na spoločnom programovom eh, čin, programovej činnosti nielen v rámci parlamentu, ale aj s komisiou a radou. Dúfam, že toto úsilie sa bude vnímať ako príprava na rozličné vypočutia, na vypočutia komisárov, ktorí sú zodpovední za slobodu bezpečnosť a spravodlivosť, ktorí budú zodpovední za túto oblasť v nasledujúcich rokoch a ak by sa nám podarilo v decembri, by sme mohli si ich vypočuť. A ak komisia bude dovtedy už zostavená. Teraz zopal, zo pár poznámok k ústavnej stránke tohto predbežného návrhu uznesenia. Myslím si, že by sme mali zdôrazniť dôležitosť urgentných procedurálnych postupov, Nebudeme hovoriť iba o právach. Myslím si, že integrácia nepôjde až tak hladko a že tu naozaj je postupné regulovať eh, tento priestor procedurálnymi postupmi. Celá Naša skupina si mieni, si praje, aby sme napredovali v rámci systému posilnenej spolupráce, vzájomnej spolupráce a je dôležité, aby sme pripravili sa tu v parlamente a spolu s radou a komisiou na to, že sa postavíme zložitosti a spletitosti toho, ako takáto veľká skupina môže napredovať a napredovať čo najrychlejšie. Tí z nás, ktoré maj, ktorí majú eh, skôr federalistické tendencie, iste vedia, o čom hovorím. Budeme hovoriť aj o príležitostiach, kedy si ľudia nemusia zvoliť užívanie týchto práv a rozhodnúť sa ich vzdať. Napríklad Veľká Británia, ktorá o tomto systéme opt-out a Írsko, ktoré takisto má so systémom opt-out skúsenosti. Budeme hovoriť aj o internej bezpečnosti vnútri štátov a o protiteroristických opatreniach, pretože toto všetko by malo byť e, priamejšie prepojené s externou so stratégiou externej bezpečnosti Európskej únie. Myslím si, že táto e, dimenzia chýba v predbežnom návrhu tohto uznesenia. Rád by som sa teraz ponoril do väčších hĺbok a do väčších podrobností. Chcel by som sa zmieniť aj o súdnom dvore a jeho úlohe za týchto okolností pretože si myslím, že budeme naozaj vidieť dramatický efekt toho, keď sa súdny dvor zapojí do týchto politík a naozaj aj občania si určite všimnú túto veľkú zmenu. Možno by bolo nápomocné, keby sme konkrétne vymenovali povinnosti, ktoré budú mať národné parlamenty v tejto oblasti. Myslím si, že v súčasnosti sú naformulované dosť vágne a všeobecne. Ako už e, spravodajca pre, e, reform, ako spravodajca pre reformu volieb do parlamentu e, sa zmienim o nasledujúcom odseku, pretože my v AFKO už predpokladáme, že vznikne istá volebná reforma a so všetkou úctou k predsedníctvu si myslím, že nesmieme sa uspokojiť e, s myšlienkou, že jednoducho budeme vyhodnocovať napredovanie činností v e, oblasti priestoru slobody a bezpečnosti. Nestačí ich len monitorovať. Myslím si, že monitorovanie je podstatné a zásadné. Najmä ak ide o taký systém, keď si niektorí ministri o sebe namýšľajú, že majú vyššie, väčšie právomoci, ako možno v skutočnosti majú. Ďakujeme. Teraz pani Wallis, 3 minúty. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda, vážení spravodajcovia. Hlavne som tu e, za petičný výbor, ktorý za normálnych okolností e, by mal také postavenie, že by bol autorom tohoto stanoviska. Takže niekoľko slov by som chcela povedať za tento výbor, ale chcela by som pohovoriť aj za výbor Jury Takže pokiaľ ide o petičný výbor, predložili sme pracovný dokument a tento pracovný dokument vychádza z dôkazov v nadväznosti na petície, s ktorými sme sa stretávali práve v tejto oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. A preto vlastne poukazuje na tie oblasti, kde naši občania majú pocit, že tieto veci nefungujú a nefungovali. A tým sa vlastne dostávame práve k tomuto predmetu monitorovania a k nedostatku implementácie. Takže ja som presvedčená a aj petečný výbor je presvedčený, že skutočne budeme musieť tomuto monitorovaniu venovať patričný priestor a čas, tak ako aj pred predchádzajúci rečníci by som bola veľmi rada, keby sa istým spôsobom e, vyvážila táto práca, pretože poprvýkrát za 10 rokov v tomto parlamente vidím e, dokument, ktorý by sa zaoberal touto oblasťou priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý patrične dáva aj občianskej spravodlivosti e, patričné miesto, pretože my sa skutočne snažíme E, zameriavať sa na občanov a ja si naozaj myslím, že toto pravdepodobne budeme musieť ešte viac zdôrazniť, ako tomu bolo doteraz a ako tomu je v tomto dokumente, ktorý máme pred sebou. Dovolte mi, aby som povedala aj následovné. Keď naozaj pracujeme na systéme spravodlivosti, ktorý je jednoduchý, transparentný a um, zrozumiteľný pre našich občanov, musíme povedať aj niečo v nadväznosti na tieto systémy opt-out, čiže systémy uh, Um, dobrovoľného nedodržiavania uh, istých vecí. Takisto existuje samozrejme uh, možnosť, aby tento parlament uh, sa nezapájal do oblasti súkromného práva, o čom sa rozhodlo v Hákskom parlamente. A pokiaľ ide o oblasť eh, práv občanov, chcela by som eh, vašu pozornosť upriaviť na jeden odsek, pretože toto samozrejme petič, zdôraznil petičný výbor, pretože sú tam aj práva detí zmienia, eh, zmienené a myslím si, že toto nie je vhodné. Niečo iné by sme mali povedať v nadväznosti na práva detí a skúseností. Um, takých dvojíc, ktoré sa rozídu, respektíve rozvedú a tak ďalej, pretože to je prakticky skoro to isté. Pokiaľ ide o samotné práva v nadväznosti na občianstvo, Samozrejme, že sme dávali priestor v novej architektúre e, týmto demokratickým právam a mali by sme dať priestor aj občanov. Mali by sme ďaleko viac povedať o petíciách, ale e, čo je ďaleko dôležitejšie, a zdá sa nám, že teraz sme už na správnej ceste, že by sme mali niečo hovoriť aj o európskej iniciatíve občanov a hádam by sme to mali čo najskôr zrealizovať, implementovať alebo pripraviť na implementáciu niečo by sme v tomto duchu tam mali spomenúť. A takisto si myslím, že keď sa pozrieme na skúsenosti petičného výboru, to, čo sa hovorí e, v návrhu tohto uznesenia, pokiaľ ide o slobodu pohybu v nadväznosti na e, občanov, jednotlivcov, to nie je dostatočné. Mali by sme to tam ďaleko lepším spôsobom popísať. A takisto stručne by som chcela povedať, mali by sme niečo spraviť v nadväznosti na to, ako budeme pristupovať e, k vzdelávaniu e, v oblasti súdnictva. A je to záležitosť členských štátov, ale členské štáty e, dosť váhajú a nie sú veľmi ochotné um, financovať práve takéto odborné vzdelávanie v oblasti európskeho práva. Ďakujem vám. Teraz ešte e, z, sa prihlásil o slovo e, zástupca nemeckého Bundestagu, ale prosím vás, chcem vám znovu pripomenúť tri minúty maximálne pani Dickman. Veľmi srdečne vám ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela veľmi srdečne poďakovať za to, že majú možnosť aj členovia národných parlamentov zúčastniť sa tohto zasadnutia a prehovoriť. Ja si myslím, že e, toto je už vlastne dôkaz toho, že máme pred sebou Lisabonskú zmluvu. A e, som veľmi rada, že Írsko hlasovalo za Lisabonskú zmluvu, takže Myslím si, e, že by sa síce pomalšie, ale mali by sme sa postupne dopracovať k ratifikácii. A táto výmena názorov, ktorá tu dnes prebieha medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, tá je veľmi vítaná ide vlastne o akceptanciu, o akceptovanie e, v nadväznosti na európske rozhodnutia. A teraz k veci. Ako politička, ktorá sa zaoberá právom e, a zastupujem liberálov Nemecka, teraz budem hovoriť e, hlavne o, problémoch v nadväznosti na justíciu. Naozaj veľmi vítam to, že znovu zvolený predseda komisie, pán Barroso, znovu bude presadzovať v záležitosti spravodlivosti a e, že tu budú dvaja komisárie. Myslím si, že toto bude veľmi rozumná vec. A samozrejme, že podporujeme harmonizáciu, ale takisto by som si priala, aby subsidiarita a e, porovnateľnosť naozaj si zaslúžili patričnú pozornosť, tak ako to Lisabonská zmluva zdôrazňuje. A v, tom, e, v súvislosti s tým by som chcela povedať, že sme Eh, už v podstate narazili na mnohé veci a teraz si budeme musieť eh, spolu s členskými štátmi tieto veci nejakým spôsobom sfunkčniť, aby naozaj eh, fungovali. Mali by sme na toto brať ohľad a nemali by sme znovu isté uh, veci odsúhlasovať, s ktorými ešte nemáme žiadne skúsenosti a potom sa budú tieto veci znovu meniť v jednotlivých členských štátoch. Pokiaľ ide o trestné právo, podľa mňa je veľmi dôležité, že máme konečne minimálne normy, pokiaľ ide o, o obvinených a odsudených, pretože bez tohto jednoducho sa trestné právo nedá presadzovať. A toto, ak by sme toto neurobili, tak by bolo veľmi ťažké harmonizovať tieto záležitosti a bez uh, takýchto minimálnych uh, uh, noriem, pokiaľ ide o obvinených, by sme nemohli nič presadzovať. Uh, už celých 10 rokov tento bod v podstate stojí na programe, je na programe, um, ale bohužiaľ sa toho veľmi veľa nestalo. Štokholmský program hovorí a o tom, že by sa vlastne práve práva obvinených mali stať tým uh, podstatným dôležitým bodom. A myslím si, že hmotné trestné právo e, je záležitosťou, ktorú, ku ktorej by sme mali e, pristupovať s veľkou opatrnosťou. Lisabonská zmluva e, tam jasne o istých veciach e, hovorí. Veľmi dôležité je, aby e, bolo trestné právo vždy ultima ratio. A v tomto, tejto súvislosti by sme sa mali veľmi opatrne zaobchádzať s vecami, keď v podstate e, sa isté veci určujú v nadväznosti na rozsah trestu, pretože to je veľmi citlivá oblasť, na ktorú sú členské štáty mimoriadne E, citlivé a preto by sme tam mali postupovať veľmi opatrne. Pokiaľ ide o občianske právo, myslím si, že musíme skutočne e, spraviť veľa vecí v nadväznosti na vzájomné uznávanie a toto presadzovať. Čítala som v memorande, že sú takí, ktorí sa e, vyslovili aj za európske zmluvné právo. Dnes pokiaľ ide o hmotné zmluvné právo, nemá Európska únia v tých, tejto oblasti nejaké právomoci a, a Lisabonská zmluva s tým takisto nepočíta. Takže v tejto oblasti by sme mali postupovať veľmi opatrne. Myslím si, že referenčný rámec dáva možnosť, aby sme sa v istých veciach zjednotili. To je mimoriadne dôležité, pretože právo je pre občanov častokrát veľmi nezrozumiteľné a práve uh, v tejto súvislosti ste o tom hovorili v tomto návrhu uznesenia, že potrebujeme naozaj ďalej vzdelávať našich eh, sudcov, našich prokurátorov, právnikov, advokátov a tak ďalej. Povedal som tri minúty, prosím. Budem sa snažiť zo všetkých síl. Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda, a takisto ďakujem e, spolu spravodajcom, ktorí e, sa v svojej práci skutočne snažili, aby zohľadnili e, patričné pripomienky z jednotlivých výborov. A je to skutočne tak, že pokiaľ ide o spoločný návrh, sú tam veľmi rozumné veci, napríklad je tam odkaz na program Stampere a samozrejme v tomto duchu by sme mali isté veci robiť. Veľmi dôležité je postaviť e, občianské práva do centra. A chcel by som hneď na začiatku jednu vec povedať, pretože vždy sú to také balóny, ktoré sa vypušťajú, ktoré sú nejako pomenované. Sú to balóny, pokiaľ ide o základné práva, a pokiaľ ide o záujmy bezpečnosti a tak ďalej. A ja si myslím, že tu v parlamente by sme mali uvažovať o tom, že nie vždy všetko slúži e, k tomu dosiahnutiu rovnováhy, pretože existujú základné práva, ktoré sú absolútne. A samozrejme, že každý balón má svoje hranice. Myslím si, že je veľmi dôležité postaviť občana do samotného centra, ale bolo by nesprávne, keby sme ho dali len do centra bezpečnosti, ale keby sme nezohľadňovali jeho osobné práva. Myslím si, že v tejto oblasti existuje istá nerovnováha a žiadne balóny pokiaľ ide o preventívne všeobecné opatrenia v nadväznosti na jednotlivých občanov, tak sa vlastne odkláňame od e, právnych zásad, hlavne v oblasti bezpečnosti, pretože e, to sú veci, ktoré sú, sa vždy spájajú s istým podozrením. Takže dôležité je nielen patričným spôsobom isté opatrenia robiť, tak ako by sa to malo aj patrične e, pomenovávať v tejto správe, ale samotné opatrenia, e, to, o čom tu hovoríme, e, to by mali byť veci, ktoré by mali byť v podstate aj vykonateľné a nie je samozrejme zabezpečené, že by tam bola rovnováha medzi bezpečnostnými záujmami na jednej strane a e, záujmami v nadväznosti na práva občanov na strane druhej. A keď vidím túto spoločný návrh, nevidím, že by ten občan mal tam patričné e, postavenie. A myslím si, že práve pokiaľ ide o tieto databanky eh, v nadväznosti na informácie a možnosť tieto eh, údaje si vzájomne eh, medzi jednotlivými štátmi vymieňať, tak tam je naozaj potrebné sa zamyslieť nad tým, že za akým účelom boli tieto údajové databanky vlastne vybudované. A my samozrejme máme v Nemecku veľmi dobre tajnú službu oddelenú od policie a myslím si, že by sme sa mali o toto slúži, snažiť aj v Európe a vždy konkrétne by sme mali v podstate e, diskutovať o tom, že či a akým spôsobom by mali byť takéto siete e, vytvorené a sfunkčnené, pretože častokrát ide o, o všeobecné podozrenie voči istým občanom a ja si myslím, že nie občania by mali vždy dokazovať svoju nevinu, ale štátne um, uh, štátna bezpečnosť by mala v podstate dokazovať, že toto sú skutočne veci, ktoré sú nevyhnutné. A inak v podstate by nebolo možné isté opatrenia presadzovať. Veľmi pekne ďakujem. Pán Borgecio, tri minúty, prosím. Brevi, eh... Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne niekoľko veľmi rýchlych poznámok k textu. Hoci ten text sme samozrejme dostali na poslednú minútu, samozrejme sú na to dôvody, ale vzhľadom na význam a tohto stretnutia a tohto dokumentu je naozaj škoda, že sa k dokumentom dostávame k poslednej chvíli a bez prekladu do jednotlivých eh, jazykových mutácií. Ja ani nechápem dôvody. V štokholmskom dokumente nevidím jednu z dôležitých tém, ktorá by mala byť tá, keď, ktorá je dôležitá, keď hovoríme o bezpočnosti. A to je terorizmus. A terorizmus ktorý súvisí s islamským fundamentalizmom a potreba adaptovať justičnú odpoveď na komplexnú súčasnú situáciu a realitu a na hrozby terorizmu. V technologickej oblasti musíme stále sa adaptovať obnovovať, aby sme boli schopní odpovedať na túto čím ďalej tým vážnejšiu hrozbu. Dochádza k infiltráciám teroristov do sieti a na to by sme mali venovať, tomu by sme mali venovať väčšiu pozornosť. Kým existujú zločinecké organizácie, teroristické organizácie, ktoré aj podporujú obchod s ľuďmi. Zdá sa, alebo ako keby to bola téma tabu, ale musíme sa tomu rozhodne venovať rozpitvať to až chirurgickým spôsobom. Tiež treba venovať pozornosť, ako povedal pán Berlingel, občianskému právu a obrane občianských práv, ale tu by som tiež dodal, obhajobu tých, ktorí nemajú prostriedky, ktoré nemajú financie, aby mohli využiť právne služby. Teraz je veľmi drahé, e, veľmi veľa to stojí, keď chcete použiť služby e, advokáta, právnika. Je to náročné pre spotrebiteľov, občanov, ktorí takýmto spôsobom musia príjmať rozhodnutia, ktoré nie sú najlepšie, pretože nemajú dostatočné finančné prostriedky na to, aby použili právnu službu a nemajú možnosti čakať tak dlho, kým padne nejaký rozsudok a aby boli odškodnení alebo zaplatiť za to poplatky. Ďalšia dôležitá téma ochrana národnostných menšín, ale keď e, to má sa dostať pred súd, tak veľmi často sa nechce o tom hovoriť na súdoch, keď sú tam príslušníci národnostných menšín. A a potom dochádza k takému procesu odstránenia právnej, e, právnej e, osobnosti alebo a nakoniec nedoká, nedochádza ani k takýmto, nedochádza k takýmto e, konaniam. Veľmi rýchlo spomeniem trestné konania, napríklad právo obetí,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 Pán Armstrong, dve minúty. Myslím, že ne, prihlásil sa o slovo, asi to nie je. Pokračuje teda pani Belie. Je tu? Ani ona? Ani slovo od pani Belie? Pán Kalic z Polska tu som. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Volám sa Richard Kališ a som predseda výboru pre spravodlivosť a ľudské práva Polského sejmu, čo je dolná komora Polského parlamentu. Chcel by som vám poďakovať za túto iniciatívu. Som rád, že národní, poslanci národných parlamentov mohli byť zapojení do diskusie a rozpravy o tomto uznesení. Určite z mnohých dôvodov chcem hovoriť na tomto zasadnutí, pretože som bol polský minister, ministrom vnútra mnohé roky. Dokonca to bolo v období, kedy Polsko vstúpilo do EÚ. Mám otázku. Vieme o programe z Tampere, vieme, že existuje hákský program, ale povedzme si pravdu. Realizácia týchto programov bola trochu e, neúčinná, zlyhávajúca. A čo vidíme dnes? Máme tu štokholmský program, máme tu priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ale neopakujeme len stále dokola to isté. Niekto to už predo mnou povedal, že je to dôležité pre Poľsko, táto téma, ale musí to ísť ruku v ruke s celými, so všetkými ostatnými programami pre celý východ. Polsko predsa susedí s Bieloruskom na východe. Bieloruská hranica je len 100 kilometrov od Varšavy, hlavného mesta Polska. Na druhej strane tejto hranice vládne diktatúra. A je veľmi náročné a zložité pre ľudí z Bieloruska dostať sa do Polska, pretože na to potrebujú víza. Čo sa týka ľudských práv a tajnej služby, máme tu Europol, máme tu rozličné bezpečnostné služby, ktoré sa zapájajú do aktivít e, boja proti terorizmu. Máme tu organizácie, ktoré bojujú s korupciou a tieto organizácie používajú metódy tajnej služby, aby bojovali so zločinom. A tu o tom nie je nič napísané, ale tieto metódy tajnej služby, ako vieme, nevyhnutne vedú k porušovaniu ľudských práv. Žiadny členský štát EÚ, možno okrem Veľkej Británie, nemá prostriedky vyšetrovania takých zločinov, kedy sa ľudské práva porušili práve tajnými službami. Ja si myslím, že potrebujeme vypracovať metodiku, potrebujeme nájsť prostriedky, ktoré by nám umožnili odhrnúť tento závoj tajomstva z tajných operácií, keď už hrozba e, pominula. Mali by nám, malo by nám byť umožnené preskúmať konkrétny prípad, ak prišlo k porušeniu ľudských práv, aj ak bola zapojená tajná služba a musíme byť schopní preskúmať, či neboli porušené niekoho ľudské práva. Samozrejme, že to by mohlo narušiť operáciu tajných služieb a tomu sa treba vyhnúť, ale zároveň by to mohlo podporiť to, že sa budú tajné služby vyhýbať porušovaniu ľudských práv. Moje ďalšie poznámky súvisia s témou občianstva a s občianským právom, so vzťahmi medzi ľuďmi, ktorí sú si navzájom rovní. A budem hovoriť aj o vzájomnom uznávaní rozsudkov. Keď vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, dúfam, že to bude čoskoro, hovorím to za svoju stranu, ktorá je naľavo od spektre, Hovorili sme pánu prezidentovi Kačinskému, aby na tú bodkovanú čiaru sa podpísal, že tam treba prezidentský podpis. Hovorili sme mu to už dlho. Myslím si, že potrebujeme Lisabonskú zmluvu, potrebujeme mať pocit európskeho občianstva. A Musíme si navzájom uznávať rozsudky. Prepačte, že som prekročil čas, ale ďakujem, že som dostal slovo. Ďakujem. Teraz má slovo pán Diaz Demera. Ďakujem pekne, pán predseda. Pozdravujem pánov predsedov Cassiniho a Berlingera a tiež vítam, že ste veľmi dobre využili článok 51 rokovacieho poriadku a dúfam, že sa to zopakuje. V bezpečnosti vieme veľmi, koľko pozitívneho sme získali z hákského programu. Už za 10 rokov sme urobili obrovský pokrok a aj v štokholmskom programe sú obrovské výzvy, ktoré budeme musieť za 4 roky prekonať. A ja by som niektoré z nich spomenul. A budeme to môcť prekonať preto, že budeme mať parlament, ktorý bude mať legislatívne právomoci posilnené a ktorý nebude len konzultovaný, budeme mať aj právomoci v rozpočte, takže budeme mať skutočné kompetencie. Na začiatku samozrejme Niektoré ťažkosti musíme prekonať, musíme urobiť pokrok v občianskom práve, ako povedal kolega Berlinger. Treba ísť vpred, ako to hovorila aj kolegyňa z Bundestagu, v trestnom práve. Treba ochraňovať euro. Euro je spoločná mena, ale zároveň je nástrojom politickej a hospodárskej kohezie. A v našej spoločnej reči ho treba obraňovať a robiť k tomu pozmeňujúce návrhy. Zločin, ďalšia záležitosť, kde budeme musieť v štokholmskom programe prehlbiť našu spoluprácu. E, veľmi, keď hovoríme o kybernetickom trestnom čine, tak tam e, sa veľa, e, síce o ňom hovorí, ale veľmi málo sa nám darí prenasledovať a mm, nejakým spôsobom ho potlačať. Pozícia Europolu a Eurojustu OK, ale e, aby bola parlamentná kontrola, tak ako povedal pán Cassini, musíme prekonať ten spoločný prístup v imigrácii. Tam bola len nejaká definícia našich zámerov a teraz musíme konkrétne konať, aby sme sa konečne e, dostali k spoločnej imigračnej európskej politike a jasná a účinná spoločná politika proti e, neregulovanej a nelegálnej e, imigrácii. Máme niekoľko miliónov ilegálnych imigrantov a na to potrebujeme skutočne veľmi prísnu kontrolu vonkajších hraníc. Zatiaľ to spadá do kompetencie členských štátov a nemôžu teraz povedať, že nech sa páči Frontex. Je to kompetencia členských štátov za pomoci Frontexu. Viac medzinárodnej pomoci. To znamená dobrý azylový systém, aby sa dobre rozdelil a aby bol solidárnejší. Dobre, väčšia ochrana údajov, určite súkromných údajov. Viacej, väčšia ochrana ľudských práv a osobných slobôd. Čím viacej budeme slobodnejšie, viac slobôd, tak budeme aj bezpečnejší. Prekročil som čas, ale Slúbim, že predložím konštruktívne pozmeňujúce návrhy v dátume. Ešte raz gratulujem k tejto aktivite. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Saldienti. Sargenti, pardon. Pani Makovej, na 3 minúty, nech sa páči. Ak to nie je, tak pani Makovej na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Chcel Chcela by som informovať kolegov poslancov, že Európska komisia má verejné konzultácie o štokholskom programe, teda o témach, kto, o ktorých hovorí štokholmský program. 40 ľudí sa pýtalo v rámci týchto verejných konzultácií nás na niečo. Citujem jednu otázku. Myslíte si, že Európska únia by mala poskytnúť všetkým občanom základnú sériu ľudských práv, aby boli zaručené pri trestnom vyšetrovaní. 85, vyše 85 ľudí sa vyjadrilo, že si želajú, aby Európska únia toto zaručila pri trestnom vyšetrovaní. A myslím si, že toto je pre nás priorita, odráža to aj návrh uznesenia dnešného a ukazuje to aj, že občania si želajú takéto niečo a že berieme ich želania do úvahy. Ďalšia otázka, opäť sutujem. Mala by Európska únia urobiť viac pri boji proti korupcii? Odpoveď bola, percento bolo 88,1 za. Musím vám povedať, že toto je najvyššie percento pri všet, spomedzi všetkých 40 otázok. Myslím si, že návrh uznesenia neodráža túto tému vôbec. Preto sme tu, preto sme tu, aby sme reagovali na obavy ľudí, našich voličov, aby sme zabranili tomu, aby sa naplnili tieto obavy. Preto by som bola rada, aby parlament vyslal posolstvo medzi ľudí, že podporuje transparentnosť, integritu, morálne správanie sa aj v inštitúciách, aj v Európskej únii, aj v tretich krajinách a že podporujeme proti, boj proti korupcii a princípy právneho štátu. Myslím si, že to pekne ladí s, obyma, s oboma našimi cieľmi podporovať e, ľudské práva a zabezpečiť bezpečnosť občanov. Preto si myslím, že by sme mali v návrhu uznesenia zmieniť takéto niečo a ja to aj sformulujem a predložím doplňujúci a pozmeňujúci návrh. Ďakujem. Teraz pán Abaro na 3 minúty. Pekne ďakujeme. Tak ako to máme e, jasne uvedené v štokholmskom programe. Je tam veľmi veľa vecí, ale nie je tam e, nič konkrétne. Je tam 38 strán, ale samozrejme, že je tam napísané to, čo každý z nás považuje za dôležité. A ja si myslím, že toto rozpracovať to bude úloha ďalších rokov, ale niekedy samozrejme e, jednoducho nám uľahčí pohľad pretože napríklad terorizmus, terorizmus sa znovu via, e, objavuje aj v tomto dokumente. Pokiaľ ide o správu Europolu, v roku 2008 ani jeden jediný e, útok nebol úspešný e, v Európe. 600 bolo, útokov bolo zabránených a ja si naozaj myslím, že členské štáty v podstate, keď je konfrontovaní s takýmto strašným e, novou vecou, ako je teroristický útok, e, tak naozaj zistí, že čo to vlastne je, ale mali by sa to riešiť tieto štáty e, predovšetkým sami. A nie všetko je islamský terorizmus. A čo je veľmi dôležité, tento program neobsahuje nejaké ťažisko, pretože je to samozrejme dosť ťažké nejaké posolstvo presadzovať pretože ak skutočne tú Európu e, staviame pre ľudí, čo vlastne chce tento štokholmský program, pokiaľ ide o tento rámec slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Samozrejme, že všetky tie programy, ktoré sme predtým mali, e, napríklad e, program zo Solúnu ešte pred rokom 2004, tiež o tomto hovoril. A myslím si, že práve preto by bolo potrebné e, spolu s národnými parlamentmi vlastne formulovať, čo by malo byť našim cieľom. Samozrejme, že sloboda pre všetkých, spravodlivosť pre všetkých, bezpečnosť pre všetkých, ale toto nemôže byť kľúčom. A čo mi chýba? a o tom už predtým hovorila aj komisia, monitorovanie e, tejto implementácie. Monitorovanie je implementáciou nie, monitorovanie by malo e, sledovať implementáciu a práve z toho dôvodu si myslím, že pokiaľ nebudeme vzájomne spolupracovať, nikdy k tomuto nepríde. A e, v podstate už v roku 2005 sa o tomto rozhodlo. A teraz 4 roky neskôr v podstate vstáva znovu otázka v nadväznosti na tie základné otázky a ja by som bol veľmi rád, keby e, nám experti z komisie analyzovali túto situáciu, aby sme naozaj vedeli v podstate, že o čom hovoríme, pretože e, takéto um, zákonodárstvo, uh, takéto uh, právo musí byť naozaj rozumné. A ešte už sa dostávam ku koncu, bol by som veľmi rada, uh, uvítal by som, keby sme v tej tomto legislatívnom období v podstate toho dosiahli viac, ale začali by sme naozaj uvažovať o tom, že ako by sme mohli istým spôsobom zaktivovať tie mechanizmy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami, pretože um, existuje tzv. 8 týždňové obdobie, na možnosť preskúmania istých vecí. A ja si naozaj myslím, že v takom krátkom čase e, naši kolegovia nemôžu isté veci preskúmať. A práve preto by bolo ďaleko lepšie, keby sme vypracovali lepší mechanizmus, ktorý by skutočne lepším spôsobom toto riešil a problémom, pokiaľ ide o takéto programy, nech je to program z Tampere, z Hágu a tak ďalej. A ten program, na ktorý sa dnes pozerám, tá medzera medzi požiadavkami a skutočnosťou je veľmi veľká. A túto medzeru by sme mali nejakým spôsobom zaplniť a potom samozrejme, ak si toto uvedomíme, že je dôležité, že sa to potom naozaj e, nám podarí urobiť. Pán Bron, z 3 minúty. V Spojenom kráľovstve máme viac než e, jednu takúto príležitosť a najmä v Anglicku a Walese naše zmluvné právo už 400 rokov funguje a funguje prípad od prípadu. Ľudia v Británii, vo Walese, sú pripravení sa zúčastniť na kodifikovanom zmluvnom práve. A čo sa týka trestného zákonníka, myslím si, že my máme úplne iné, iné základy. Naše, náš systém je založený na úplne inom právnom princípe. Čo sa týka ľudských práv, ak rozšírime ľudské práva na tých, na všetkých a povieme, že všetci ľudia sú rovní, ale myslím si, že rozličné fóbie nepo, nenapomáhajú rozširovaniu práv, práve naopak môžu sa stať nástrojmi represie a útokom, útoku na demokratické zriadenie. Ďakujem. Teraz má slovo pani Morvaj na 3 minúty. Ďakujem. Rada by som navrhla aby sa konala veľká demokratická rozprava o migračnej politike. Táto migračná politika neodráža skutočné zážitky ľudí v praxi. Radi by sme si vypočuli naozajstné skúsenosti ľudí, ktorí boli najviac postihnutí migráciou na oboch stranách, aj v krajinách, z ktorých odišli, kam sa pristahovali, aj názory ľudí, kam sa pristahovali, z krajiny, kam sa pristahovali. Tí najchudobnejší ľudia, ktorí žijú v najchudobnejších oblastiach, kde sú sociálne napätia, iba sa zvyšujú, keď do takýchto oblastí je prítok pristahovalcov a sú tu nevhodne nastavené politiky, regionálne politiky pre pristahovalcov. E, dúfam, že to nie je príliš radikálna myšlienka, ale podľa mňa by sme si mali vypočuť aj krajiny, tzv. rozvojové krajiny, ktoré z istých komunít, vidieckých komunít, e, vy, e, odtiaľ sa pristahovajú ľudia do rozvíjajúcich sa krajín a možno by sme si mali vypočuť aj názory napríklad žien alebo rolníkov alebo vidieckých komunít na to, čo sa vlastne deje. Nemali by sme hovoriť len o prostom fakte, že musia odísť ľudia z ich komunít, z ich kultúr, z ich krajín, pretože ich k tomu tlačí globalizácia a ekonomické tlaky. Podľa mňa by sme si mali vypočuť postoj k pristahovalectvu a vysťahovalectvu, pretože si myslím, že je tam prítomná veľká nespravodlivosť a že sú v podstate dve kategórie krajín, bohaté krajiny a chudobné krajiny. Chudobné krajiny vrátane tzv. rozvíjajúcich sa krajín a do istej miery aj krajiny, ktoré sú v Európskej únii. Napríklad ja pochádzam z Maďarska a ďalšie krajiny z Novej z nových EU krajín. My sme ako keby obeťami toho, čo sa deje, pretože zdieľame do istej miery osud rozvíjajúcich sa krajín. A potom účinok je taký, že chudobné krajiny, aby vôbec prežili, musia odchádzať od svojich milovaných, zo svojich spoločenstiev, nechať za sebou svoju kultúru, vytrhnúť sa, vykoreniť sa zo svojej kultúry a potom prichádzajú do bohatých krajín čisto preto, aby prežili. Vidíte tú nespravodlivosť, je tam zásadná nespravodlivosť, ktorá leží v samotnej podstate celého problému vysťahovalectva a pristahovalectva. Nemali by sme náhodou zmeniť globálne hospodárske politiky VTO, Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu a Európskej únie, ktoré spôsobujú všetku chudobu a všetku tú nespravodlivosť, ktoré sú e, priamo pri koreni migrácie. Nemali by sme náhodou hájiť základné ľudské práva ľudí zostať vo svojej domovine, vo svojom spoločenstve? Nemali by sme presunúť náš, naše zameranie e, pr- prítoky peňazí na ľudí, na to, aby občania, ľudia boli v centre diania a nie ekonomické záležitosti a opatrenia? Myslím si, že Spravodlivosť je to, čo je dôležité. Mali by sme sa vrátiť k samotným základom e, rozpravy o sťahovaní sa ľudí za prácou a to až potom by naozaj pomohlo riešiť všetky problémy. Ďakujem a posledným rečníkom na zozname je pán Mendeza Vigos. 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Požiadal som o slovo kvôli vystúpeniu pána Alvara, ktoré považujem za zaujímavé hlavne k jednému bodu tá úvaha, a tu som robil aj ja, keď som išiel sem po chodbách. Máme tu pred sebou nový dokument, máš 30 aj niekoľko bodov, ale mne sa zdá, že pri takýchto textoch je veľmi dôležitá komunikácia. A ak by sa mňa spýtali, o čom je štokholmský program, nevedel by som jednou vetou vysvetliť niekomu z ulice, Samozrejme, my, alebo títo okolo sú tu experti, ale to je to úsilie, čo my musíme urobiť, urobiť to rezume, lebo časť úspechu napríklad Delorsovho programu pre vnútorný trh. Všetci sme vedeli, že to bola sloboda pohybu tovarov, služieb a tak ďalej. To bola jedna veta a všetci sme to vedeli použiť, povedať a bolo to jasné. Ale na, hovorím, pán Alvaro má podnetil k tomu, aby som sa prihlásil. Myslím, že by sme si mali trochu potrápiť hlavičky a toto uznesenie trochu pozmeniť, aby sa nám podarilo nájsť skutočne jednu či dve vety, ktoré presne zadefinujú, čo chceme štokholmským programom dosiahnuť. Pokiaľ ide o národné parlamenty, ja si myslím, že je dôležité ich implikovať Samozrejme aj národné parlamenty e, budú musieť prísť iniciatívou, ale pán Alvaro správne povedal, že keď sme v predvečer obrovskej reformy rokovacieho poriadku, mohli by sme aj ustanoviť normy spolupráce EP s národnými parlamentami a to by mohlo byť aj v niektorom z článkov rokovacieho poriadku. Ja sa zavezujem, že niečo v tom zmysle urobím. Ďakujem, pán Mendes de Vigo. Dostávame sa ku koncu prvého bodu programu dnešnej schôdza. Možno by sme si teraz mohli vypočuť reakcie. Máme tu troch europoslancov, ktorí spolupracovali na návrhu tohto uznesenia. Po tom, čo som si vypočul všetky vystúpenia, ja by som tu povedal tri myšlienky. Prvá, súvisí s týmto šťastným experimentom aplikácie článku 51 rokovacieho poriadku. Nie je to posledný krát, máme ustanovený harmonogram, aby sme spolupracovali a to i hneď. Znovu sa stretneme 12. novembra, tam budeme hlasovať o tomto uznesení. Po tom, čo zanalizujeme pozmenujúce návrhy, potom sa stretneme 16. aj 17. novembra s národnými parlamentami a nakoniec v pléne budeme hlasovať o tomto uznesení v Štrasburgu 23. novembra. Ale navyše e, sa tu neustále opakuje ten obrovský význam štokholmského programu vzhľadom na posilnenie kompetencií Európskeho parlamentu v takej zásadnej oblasti, ako je slobody a práva občanov a európskeho občianstva. A ak pán Mendes sa pýtal, akým spôsobom by sme mohli zrezumovať tento štokholmský program, určite nech už bude akákoľvek veta, ktorá vykryštalizuje z tejto rozpravy, mala by obsahovať práva a občianstvo pretože o tomto hovoríme a preto tento štokholmský program má taký obrovský potenciál lebo zdôrazňuje legitimáciu, legitimizovanie vytvorenia tohto európskeho priestoru bezpečnosti pre občanov, keď hovoríme o posilnení ich e, základných práv, o tom, že ich chceme poskytovať väčšiu bezpečnosť. Preto aj tie úvodné vystúpenia troch e, predsedov neustále mali na zreteli túto rovnovahu, ktorá je taká citlivá, rovnováha medzi slobodou a bezpečnosťou. A je veľmi ťažké, ako sa dá dosiahnuť táto rovnováha. A vy v tejto rozprave ste to všetci jasne naznačili. A tá tretia myšlienka, táto rovnováha bude od nás a od tohto parlamentu vyžadovať oveľa viacej po tom, čo vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva pretože Lisabon na úvod znamená posilnenie kompetencií tohto parlamentu oveľa viacej než akékoľvek inej európskej inštitúcie a navyše bude znamenať posilnenie EP a europeizáciu našich záväzkov, pokiaľ ide o ľudské práva a slobody a tiež o to, aby sme dosiahli väčšiu bezpečnosť oči voči vonkajším aj vnútorným hrozbám. A sú to hrozby nielen, ktoré vyplývajú z organizovaného zločinu a terorizmu, ale aj zo straty možno pozornosti z našej strany. A aby sme možno preto, že sme nevždy dostatočne venovali pozornosť tomu, že sa uchovávajú a rešpektujú základné práva a slobody všetkých eh, občanov. A musíme sa snažiť konkur- byť konkurencieschopný, ale smerom nahor a nie nadol. A to je veľmi dôležité. A som si istý, že rovnako ako Luigi Perlinger, aj kolega Cassini a ja, e, všetci sme si zaznamenali všetky tieto myšlienky a všetky tieto návrhy pozmenujúcich návrhov, ktoré predložíte do deadlineu a robte ale tieto texty s otvorenou hlavou. Budeme spolupracovať medzi politickými skupinami, aby tieto pozmenujúce návrhy mali význam a zmysel. Ale rád by som tu s vami sa podelil o správu, že text, ktorý máte dnes k dispozícii, mal samozrejme už viacero verzií, bol oveľa obsiahlejší v tej prvej verzii a postupne, ako sme sa stretávali, tak sme tento text e, redukovali, zmenšovali, stával sa stále kratší, konciznejší, presnejší s tým, že sa tam špecificky E, zjavili odvolávky na spoluprácu s tretími krajinami, ktorí sú krajinami pôvodu emigrantov a tak ďalej, posilnenie princípu solidarity, odstránenie nerovností medzi ľuďmi, e, migračné fenomény a tak ďalej. Takže tento text samozrejme sa stal stručnejší, ale možno aj stratil expresívnosť v určitých oblastiach, či už v oblasti boja proti terorizmu, alebo jeho príčin, alebo e, v oblasti ochrany obetí terorizmu. Takže každý ten ocek, ako sa stával kratší, tak možno strácal tú expresi- expresívnosť a možno strácal niektoré dôležité detailíky. Ale verím tomu, že ten proces predkladania pozmenujúcich návrhov pomôže dodať tieto body. Ale čo je to najvýznamnejšie, že táto ťažko pochopiteľná a asimilo, asimilovateľná charakteristika medzi tým, že je to nástroj prvého piliera a potom nástroj tretieho piliera, tak to už končí. V najhoršom prípade to prechodné obdobie tých 5 rokov, o ktorom sa rokovalo, pokiaľ ide o vstup do platnosti Lisabonu, ale aj tak už sa skončí odteraz celé toto aky, na, ktorým, na ktorom sa pracovalo tie veľké rámcové rozhodnutia, ktoré majú obrovský potenciál, aby európsky občania cítili, že sú viacej implikovaní. To všetko má veľký význam, pretože občania sa budú cítiť aj bezpečnejší a to v blízkej budúcnosti aj v tomto európskom priestore a preto treba posilniť túto európsku myšlienku. A teraz poprosím spoluspravodajcov Luigiho Berlingera a Karla Cassiniho, aby odpovedal na zo pár otázok. Nech sa páči, pán Cassini. Ma ho poco da aggiungere alle cose che tu hai già detto riassuntivamente. Adesso non ci... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tešíme sa na to, že k nám prídu pozmeňujúce návrhy, že budeme môcť ďalej e, rozšíriť a obohatiť tento text. Ja som bol prekvapený niektorými z tých poznámok, ktoré to, tu dnes odzneli. Dnes popoludní e, tento dialog bol skutočne veľmi e, bohatý. Samozrejme, že sme počuli veľa vecí o občianskom práve, počuli sme veľa vecí o trestnom práve, o tom, že je ťažké harmonizovať hmotné právo a e, právo na obhajobu a tak ďalej. Ale keď beriete do úvahy právo a všetky možné situácie, možno, že Lisabonská zmluva spraví možným to, že by sme mohli mať istý kódex, ale keď eh, začnete uvažovať o oblasti občianského práva, o občanoch, o um, obchodných spoločnostiach, ktoré majú občania v iných štátoch a tak ďalej. Samozrejme, že ľudia musia mať eh, eh, prístup k súdom. A bol som dosť zarazený tým, čo tu odznelo v nadväznosti na to, že to, čo musíme naozaj e, postaviť do centra, že sú naši občania, ale áno, ale ako ľudské bytosti. Toto by som chcel počiarknúť. A samozrejme, že do veľkej miery súhlasím aj s tými vecami, čo tu odzneli v nadväznosti na bezpečnosť v spojení e, s migráciou. Samozrejme, že keď chcete e, mať bezpečnosť, musíte bojovať proti organizovanému zločinu. A Často ľudia utekajú pred vojnou, pred hľadom a často zapájajú e, do trestných činov deti a veľmi ťažké je niekedy takéto e, organizované skupiny zničiť. Samozrejme, že nemôžeme ísť do detajlov teraz, ale budeme musieť e, na tomto programe budovať rok za rokom a naozaj ho rozpracovávať do detailov. Ja som si patričným spôsobom poznačil vaše pripomienky a budeme uvažovať v našich patričných výboroch o všetkom tom, o čom ste tu dnes hovorili. Ďakujem vám, pán Berlinguer. Chcel by som povedať niekoľko slov k tomu, čo povedal Karlo Cassini. Som veľmi vďačný všetkým tým, ktorí predniesli patričné poznámky a pripomienky a dúfam, že nám to predložia e, písomnou formou ako pozmenujúce návrhy. To by nám veľmi uľahčilo prácu. Veľmi veľa z toho, čo tu odznelo, ma osobne presvedčilo o tom, že toto sú veci, ktoré by sa mali zapracovať do textu, i keď by sme samozrejme nechceli, aby ten text bol príliš dlhý. Bo sme veľmi smutní, ale 22. október e, na obed je vlastne lehotou, do ktorej môžete predkladať tieto pozmenujúce návrhy. Tri body. Niekto tu vyjadril obavy v nadväznosti na to, že vnútroštátne súdne systémy sú niečím, čoho sa nemožno dotknúť, pretože Európa je Európou, ktorá pozostáva z mnohých štátov. Toto sme samozrejme veľmi často počuli, ale tieto národné vnútroštátne systémy musia spoločne e, spolunažívať, pretože spoločnosti sa pohybujú zo štátu na štátu, ľudia sa pohybujú zo štátu na štátu a moje skúsenosti v nadväznosti na spoločnosti Spojené kráľovstvo, e, to sú veci, ktoré ma presvedčili, pretože máte Škótsko a Írsko a e, Spojené kráľovstvo, pretože v Škótsku je to rímske právo, ktoré je dominantné a potom napríklad e, v Spojených štátoch amerických štát Louisiana má iné právo ako ostatné štáty. A celkom určite by sme mohli vytvoriť spoločný priestor postup, postup, prostrednícom našich postupov, procesného práva a tak ďalej, pretože my chceme v podstate, aby občania, ktorí sa pohybujú z krajiny do krajiny, mali právnu istotu v inom členskom štáte. A to isté chcú aj obchodné spoločnosti chcú mať možnosť riešiť spory prostrednícom arbitráže alebo prostrednícom súdu, ale musíme brať do úvahy to, že tieto obchodné spoločnosti jednoducho prechádzajú z krajiny do krajiny. A práve preto si myslím, že tieto systémy sa musia stále viac a viac e, zbližovať. Samozrejme, že e, ten radikálny rozdiel v mnohých štátoch medzi občianským právom a e, právom tzv. case law, e, to sú veci v podstate, na základe ktorých sudcovia isté rozhodnutia e, urobia. A samozrejme, že nemôžeme sa opierať o nejaký e, kódex právny, ktorý bude pretrvávať 200 rokov. Myslím si, že ako profesor práva môžem o tomto hovoriť. A ak si vezmeme zmluvné právo, samozrejme, že každá krajina má zmluvné právo, ale máme 27 rôznych zmluvných práv. A mali by ste mať nejaký spoločný referenčný rámec, jeden, ktorý by ste si mohli vlastne vybrať namiesto svojho vnútroštátneho práva Nebol by to systém práva, ale bolo by to referenčný rámec. A tie obchodné spoločnosti by potom mohli samozrejme sa rozhodnúť, že pôjdu inou cestou. Toto by bola interná cesta a to isté by mohlo platiť napríklad aj v nadväznosti na rozvod alebo iné aspekty rodinného práva. A toto sú naozaj veci, ktoré sú veľmi nevyhnutné dnes práve v nadväznosti na rôzne kultúry, rôzne zvyky a pokiaľ ide o hodnotenie a monitorovanie, hodnotenie a monitorovanie, to je veľmi dôležitý proces znovu a znovu. A musíme potom zhodnotiť patričné výsledky, pretože inak nebudeme schopní dostať tento proces pod kontrolu. Ale všetko to musí vychádzať z európskej právnej kultúry. A táto právna kultúra, a si myslím, je dôležitá. Komisia by mala do tejto právnej kultúry veľmi veľa investovať, pretože táto kultúra sa potom vyplatí. To znamená patričné výsledky a myslím pod tým aj znalosti, uznávanie rozsudkov a tak ďalej. A keby som ešte mohol sa s vami podeliť o isté skúsenosti z inej oblasti, pokiaľ ide o e, súdnu sieť E, samozrejme, že máme možnosti dávať e, do kopy isté číselné údaje a táto e, sieť súdnych rád je mimoriadne dôležitá. Máme 27 takýchto sietí. Máme sieť prokurátorov, máme sieť súdnych rád, máme sieť, ktorá zabezpečuje odbornú prípravu sudcov a tak ďalej. Európa pozostáva z noriem, z inštitúcií a aj z rôznych korporácií, z rôznych eh, spoločností, asociácií, ktoré existujú v jednotlivých členských štátoch. Samozrejme, že keby sme sa mohli zamerať na obsah týchto štruktúr, pokiaľ ide napríklad o tých, ktorí eh, pracujú na súde a tak ďalej, a v, nie, nie len politické inštitúcie prirodzene, mali by sme brať do úvahy eh, tých, ktorí predstavujú tú sieť praktikov, tých, ktorí sú v právnej praxi zapojení. A chceli by sme toto predostrieť komisii a rade, pretože si naozaj myslíme, že toto úsilie si vyžaduje patričnú odbornú prípravu. Dostávame sa teraz ku koncu tohto nášho spoločného zasadnutia troch výborov, takže ešte stále by sme mali formálne prijať lehotu v nadväznosti na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. 22. oktober, s týmto dúfam súhlasíte, takže to je v poriadku. A mali by sme prijať dve ústne otázky, aj adresované aj rade, aj komisii. Otázka rade, ktorá e, tu obiehala, sa týka dôležitosti akčných krokov na to, aby sme zabezpečili, že celé toto aký v nadväznosti na tretí pilier a v nadväznosti na európske právo v budúcnosti sa bude presadzovať a otázka adresovaná komisii posilnenie spolupráce medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. Tieto otázky z, e, z, tu boli rozdané, takže ja by som navrhol, že to môžeme odsúhlasiť. Pán Daf, nech sa páči, máte slovo. Myslím si, že táto otázka my, my máme len otázku adresovanú komisii. Council, Mali by ste mať ešte kópiu otázok, ktoré sú adresované rade. Dostali ste to, prosím? Nie, tak v tom prípade mi dovolte, aby som tie otázky prečítal. Toto je otázka adresovaná rade. Rada v oblasti e, priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti berie na úvahy, že na nasledujúcich niekoľko rokov, ak sa príjme Lisabonská zmluva, Únia bude vo väčšine prípadov fungovať v rámci legislatívnych procedurálnych postupov, ktoré už sú osvedčené. Ďalšia otázka. Aký, aké opatrenia príjme rada, aby aký sa prispôsobilo novej inštitucionálnej situácii? To je otázka pre radu. Máte túto otázku pre komisiu? Alebo máte nejakú inú otázku pre komisiu? Máte. Alebo ju prečítam? Ja navrhujem, aby sme si ju prečítali na hlas, aby sme vedeli, že každý súhlasí so znením otázky. Keď komisia odprezentuje svoj návrh, aby sa aký zosúladila s Lisabonskou zmluvou, Umožní to Európskemu parlamentu a národným parlamentom zapájať sa na základe týchto návrhov, ktoré budú prichádzať v dôsledku oboch procedurálnych postupov do práce komisie? Súhlasíte s takýmto znením otázky? Ak nemáte námietky, tak aj tieto otázky, ústne otázky, odošleme obom predmetným inštitúciám. Aby sme mohli túto schôdzu ukončiť, navrhujem, aby sme si vypočuli záverečné slovo zo strany Európskej rady, zo strany švédskeho predsedníctva, pretože štokholmský program e, nesie názov hlavného mesta Švédska, tak nech sa páči, pán Nilsson. Ďakujem pekne, pán predseda, nebudem vás tu dlho držať. Počúval som veľmi starostlivo, pozorne vašu rozpravu. V blízkej budúcnosti budeme naďalej v kontakte. Jediné, k čomu by som sa teraz chcel vyjadriť, je možno aj čiastočná odpoveď na otázku pána Mendeza de Viga, ktorú, ktorý položil otázku, aký je problém so Štokholmom. Štokholmský program, program vlastne neexistuje, ešte nebol prijatý a až 10. decembra bude prijatý. A dúfam, že spolu švedské predsedníctvo, Rada členské štáty, občianská spoločnosť a všetci ostatní aktéry 10. decembra budeme schopní povedať, že budeme chcieť vytvoriť otvorenú a bezpečnú Európu, ktorá bude slúžiť občanom. To je aspoň jedna z vašich dvoch vied. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Nilsson. Všetci zdieľame vašu nádej, že štokholmský program bude napokon napokon sa narodí 10. decembra a bude existovať a že to bude pre nás všetkých dobre. Teraz je zasadanie rozpustené, pokračujeme 12. novembra. Ďakujem za účasť.